respektíve kandidátky. No a voľba sa bude konať v stredu o 12. Návrh e, programu zasadnutí na rok 2016 30. E, apríla prijala konferencia predsedov. Na webovej stránke plenárnych zasadnutí je k dispozícii kompletný kalendár. Útorok 19. maj o 12. je lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov. No a v stredu o 12. bude hlasovanie, záverečné hlasovanie.